na programe vyhlásenie Rady a komisie k samitu medzi Európskou úniou a Ruskom. Dám slovo hneď ministrovi Venizelosovi, ktorý bude hovoriť za radu. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, vážení poslanci, i keď toto predsedníctvo rady sa nezúčastňuje na samitoch medzi EÚ a Ruskom alebo ďalšími tretími štátmi, my sme veľmi radi, že tu môžeme byť, aby sme vás informovali o tom, čo sa udialo na tomto samite minulý týždeň. Ide o stretnutie, ktoré sa konalo vo veľmi náročnom oka- časovo čase vzhľadom na situáciu na Ukrajine a takto sme mohli žli, e, vyslať silné posolstvo, že takýto vývoj sa nemôže riešiť spôsobom, ktorý by ohrozil našu partnerskú dohodu. Prečo? pretože máme rôzne prístupy k tomu, čo, ako má vyzerať východné partnerstvo s Ukrajinou, ako aj v obchodných otázkach. Čo sú body stretu, ktoré by sa mali dať vyriešiť, e, záväzky, ktoré sa prijali pod záštitou VTO, ako aj záväzky z oblasti ľudských práv a základných práv musia byť dodržiavané. Bol, mali sme dialog s ministrom Lavrovom a nedávne diskusie s, medzi ministrami zahraničných vecí EÚ o tom, ako vidíme naše vzťahy s Ruskom. Na tomto samite sa riešili potom tieto otázky. Vítam úmysel Ruskej federácie zúčastňovať sa ich. Rusko chápe, čo sú tie výzvy, s ktorými sa potýka náš vzťah a majú aj silný záujem na tom, aby spolupráca s EÚ zostala zachovaná tým najkonštruktívnejším spôsobom. Komisár Füle, ktorý vyvinul veľké úsilie, by vám povedal viac a vám dokáže povedať, aké sú závery tohto rokovania. Ja môžem povedať, že obom stranám je jasné, že sme na seba odkázaní, že na sebe závisíme. EÚ je najväčším komerčným partnerom Ruska a absorbujeme veľkú časť ich vývozu a Rusko je našim tretím najväčším obchodným partnerom po USA a Číne. Bezpečnosť na našom kontinente sa dá dosiahnuť len vtedy, keď EÚ a Rusko budú tesne spolupracovať. To znamená, že musíme konštatovať, že spolupráca medzi EÚ a Rusko z oblasti zahraničnej politiky bola počas tohto samitu hodnotená pozitívne. Obe strany povedali, že spolupráca v oblasti jadrového programu je veľmi pozitívna a Rusko gratulovalo baronke Eštanovej, že prispela k pozitívnym rokovaniam e, že prispela pozitívne k rokovaniam s Iránom a vyriešeniu situácie a vyjadrili nádej, že sa bude pozitívne spolupráca v činnosti. Pokiaľ ide o vzťahy so Sírskom, došlo k zlepšeniu, najmä v kontexte Ženevy 2. EÚ podporila a pochopila, že je treba pomôcť humanitnú pomoc Sýrčanom a to bol základný príspevok nás v, na stretnutí, kde bola baronka Aštonová a aj ministri zahraničných vecí. Situácia v Ukrajine zabrala veľkú tému diskusii na samite. Rusko navrhlo trialog k Ukrajine, ale EÚ neprijala takýto, takúto výzvu, lebo bilaterálne vzťahy sú bilaterálne vzťahy. Takže dohoda začať bilaterálne vzťahy na úrovni odborníkov je veľkým zlepšením, ako aj dohoda o voľnom obchode a dúfame, že takéto stretnutia budú pokračovať a že budeme pokračovať v konštruktívnom dialogu s Ruskom v najbližších mesiacoch a že toto nám umožní dosiahnuť pokrok, keď sa stretneme 3. júna tohto roku v Soči. Ďalším pozitívnym vývojom je spoločné oznámenie o boji proti terorizmu. V tomto oznámení sme zopakovali naše odhodlanie riešiť hrozbu terorizmu zákonnými prostriedkami s rešpektovaním ľudských a základných práv. Vzhľadom na posledné udalosti, vážení poslanci, tento summit sa neočakával ako ľahký summit, ale chápal sa ako príležitosť čestne, úprimne otvoriť otázky a myslíme si, že aj naši partneri boli otvorení a úprimní. Takže je to dobrý začiatok na novú stabilizáciu našich vzťahov a existujú veci, ktoré sa môžu riešiť len cez úzku spoluprácu, tak aby EÚ aj Rusko mali silný záujem naďalej spolupracovať. Samozrejme, toto nám nebude brániť v tom, aby sme hovorili otvorene, keď to bude potrebné, Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť oba ciele počas tohto minulotýžňového samitu. Ďakujem. Grazie. La parola al... Ďakujem. A teraz eh, pán komisár File, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Eh, pani predsedníčka, vážení poslanci a poslankyne. Ďakujem za túto príležitosť informovať vás o v druhom samite medzi Európskou úniou a Ruskom, e, ku ktorému došlo 20. januára v Bruseli. Summit bol definujúcim momentom vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom prezident Van Rompuy a prezident Barroso eh, vyjadrili veľmi jasne, že toto nemohlo byť stretnutie ako za bežných okolností. Namiesto toho sa chceli zamerať na otvorenú diskusiu o význame a smerovaní tohto strategického partnerstva. Eh, sami teda pozostával z obmedzeného stretnutia z obeda v trošku rozšírenom formáte, kde bola aj pani Eštonová a minister zahraničných vecí Lavrov a potom tam bola tlačová konferencia. Európska únia počas týchto otvorených rokovaní dala najavo tri zásadné veci. Poprvé, ruský tlak na našich východných partnerov je nepriateľný. Naši spoloční susedia musia byť slobodní, musia mať možnosť sami sa rozhodnúť, ktoré politické a hospodárske združenia chcú uzavrieť. Európska únia dala veľmi jasne najavo, že očakáva od Ruska, že bude rešpektovať rozhodnutia našich partnerov a nebude zasahovať do podpisu asociačných dohôd s Gruzinskom a s Moldavou tohto roku. Po druhé, po vstupe Ruska do VTO v auguste 2012 Rusko nedodržalo svoj záväzok. Robíme si obavy o stále stúpajúcom počte protekcionistických opatrení, ktoré ubližujú e, európskym podnikom. V skutočnosti Rusko je teraz celosvetovým vodcom v tejto oblasti. Spolu so svojou colnou úniou je Rusko zodpovedné za celú tretinu všetkých protekcionistických opatrení, ktoré boli zavedené v roku 2013 a za petinu všetkých takých opatrení, ktoré momentálne existujú. Po tretie, je príliš veľa iných záväzkov, ktoré Rusko nenaplňa, aj v oblasti ľudských práv. Aby sme ťažili a mohli ďalej rozvíjať našu, naše strategické partnerstvo, potrebujeme e, zväčšovať dôveru a to sa dá iba na základe plnenia záväzkov. Rusko bolo ochotné zapojiť sa do otvorenej konštruktívnej diskusie v týchto bodoch. Rusko takisto uviedlo svoje obavy a záujmy v oblasti energetiky. Prezident Putin uviedol, že Rusko nemá zásadné problémy s východným partnerstvom, ale uviedol niekoľko hospodárskych obav, ktoré sú, eh, aby sme boli spravodliví, dosť eh, diskutabilné. Eh, takisto sa dohodlo, že sa uskutoční e, technické bilaterálne stretnutie, aby sa objasnilo, čo by asociačná dohoda e, priniesla Ukrajine a aby sa e, mohlo reagovať na zle informované ruské argumenty o potenciálne negatívnych dôsledoch pre ruskú ekonomiku. Ukrajina, Syria a Irán sú tiež krajiny, o ktorých sa hovorilo. E, dúfame, že na ďalšom e, samite v júni už budeme mať e, nejaké konkrétne stanovisko, ak sa nám podarí dosiahnuť dohodu. A pokiaľ ide o Ukrajinu, Syriu a Irán, tak sme prijali spoločné stanovisko o spolupráci v boji proti terorizmu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz tu máme rečníkov za politické skupiny, za EPP pán Brok, 1,5 minúty. E, pán predseda rady, pán komisár, chcel by som jednu vec podať na začiatku. Pokiaľ členské štáty Európskej únie nebudú hovoriť jedným hlasom v otázke e, politiky voči Rusku, tak potom nebude existovať nejaká skutočná politika voči Rusku v tejto hre a to súvisí aj s Ukrajinou, aj s inými otázkami. Myslím si, že tá súťaž, eh, ktorej sa zúčastňujú viaceré členské štáty v oblasti energetiky v iných oblastiach, neprispieva k našim spoločným záujmom. Ďalej by som chcel povedať, že eh, vzťah k Rusku by mal byť pozitívny. Máme predsa spoločné záujmy. Aj Rusko má spoločné záujmy. A myslím si, že len keď Rusko bude mať e, rozumný e, hospodársky rozvoj a nebude závisieť iba od nákupu e, komodít, bude mať možnosť natrvalo udržať svoju situáciu aj spolupráci práci s Európskou úniou. Mali by sme vidieť naše záujmy, aj strategické záujmy. Ale len preto, že chceme mať novú partnerskú dohodu, tak eh, to neznamená, že chceme tým dosiahnuť niečo negatívne. Treba sa skutočne pozrieť na to, čo sa deje. Štáty, ktoré sú nezávislé, by mali byť nezávislé aj vo svojich rozhodnutiach a tá cesta, ktorú sa rozhodnú ubrať, tak tou sa uberú a nebude sa o ich osude rozhodovať ani v Londýne, ani v Bruseli, ani v Moskve. To by malo byť každému jasné, pokiaľ ide o, o Ukrajinu, pokiaľ ide o Moldavsko a iné krajiny, kde e, sa vyvíja nátlak. To nezodpovedá pravidlám a to určite nepatrí medzi dobre susedské vzťahy. A keď to bude potrebné, treba dať e, Rusku aj e, najavo, že nemá diskriminovať e, ľudské práva, má dodržať ľudské práva, má umožniť politickú opozíciu a potom bude naša spolupráca vynikajúca, ale od toho sme ešte veľmi ďaleko. A myslím si, že Soči nebude iba pauzou pre mnohých, ale bude e, môcť prispieť k tomu, že spolupráca medzi Ruskom a Európskou úniou pokročí vpred. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz za SAD e, pán Rouček, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, pán komisár, už sa povedalo, že máme spoločné záujmy s Ruskom, sme susedia. Rusko je v Bezpečnostnej rade OSN vie, aká je situácia v Sýrii, v Afganistane, v Iráne, vie, aká je situácia e, v otázke jadrových zbraní. A toto všetko ukazuje, že musíme spolupracovať. A preto e, sa snažíme dosiahnuť strategické partnerstvo. Máme tu aj víziu vybudovania spoločného hospodárskeho priestoru. Ale ako sa už povedalo, už roky sa snažíme, eh, sme sa snažili Rusko dostať do VTO a teraz eh, rok potom, ako Rusko vstúpilo do VTO, vidíme, že eh, Rusko nenaplňa svoje záväzky. Keď sa pozrieme na naše spoločné susedstvo, opäť vidíme nepriateľný tlak na našich spoločných susedov. A myslím si, že je správené, že ste na samite poukázali na všetky tieto veci. Áno, chceme spolupracovať s Ruskom, Áno, chceme byť strategickými partnermi. Áno, chceme sa pohnúť vpred e, smerom ku komplexnej, ambicioznej novej dohode medzi Ruskom a EÚ, ale to musí sa všetko urobiť na základe vzájomnej dôvery. Rusko musí dodržiavať záväzky, musí dodržiavať dohody, ktoré podpísalo. A až potom sa budeme môcť pohnúť vpred. Áno, situácia nie je ľahká, situácia je zložitá, ale zároveň by sme nemali zo zretela strácať tú víziu, ten cieľ, ktorý máme v našom strategickom partnerstve s Ruskom. Ďakujem veľmi pekne. Tak a teraz za ALDE eh, pani Ojuland, 1,5 minúty. Eh, pán Pani predsednička, pán komisár, ja môžem byť veľmi stručná. Stačí povedať dve slova. A to, že vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou nevyzerajú veľmi dobre. Ale musím povedať, že vzťahy s Ruskom stratili veľkú časť eh, svojho potenciálu. Namiesto toho, aby sme zažili pokrok a užšie väzby, eh, zažili sme presný opak dochádza stále k zhoršovaniu ľudských práv v Rusku, čo je nepriateľné Eh, tak ďalej sa to vyvíja nátlak na našich východných partnerov a takisto Rusko eh, úplne hrubo nedodržiava svoje závisky vo VTO. A toto všetko eh, poukazuje na to, že situácia sa zhoršuje. Stav našich vzťahov bol tiež dôvodom, prečo sa upravil formát samitu EÚ a Ruska. A namiesto toho, aby sa dva dní rokovalo, stretnutie sa uskutočnilo za zavretými dverami, je trvalo iba niekoľko hodín. E, to znamená, že nepodarilo asi vyriešiť všetky e, otázky, ktoré bolo treba vyriešiť. E, dúfajme, že Rada a komisia sú tej istej línii ako my nesmieme sa nechať oklamať, že olympijské hry v Soči zmenia niečo na dodržiavanie ľudských práv v Rusku alebo nedodržiavanie ľudských práv v Rusku. Ale nesmieme veriť tomu, že Rusko nechce zasahovať do konfliktu na Ukrajine. Nie, musíme si vypočuť ľudí na Ukrajine, Gruzínsku a v Moldavsku, ktorí sa strašne boja že po olympijských hrách sa môže stať čokoľvek v týchto regiónoch. Takže tie asociačné dohody treba podpísať čo najskôr s Gruzinskom, s Moldavskom a dúfajme, že aj s Ukrajinou čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za zelených eh, pán Šulc. Eh, pán komisár, vážení kolegovia, vzhľadom na krátkosť Eh, samitu medzi Ruskom a EÚ je naše uznesnenie príliš dlhé. Možno je to príklad toho, ako eh, dlho už prešlapujeme na mieste a možno nepotrebujeme dva samity s Ruskom za rok, keď si nemáme čo povedať. Možno jeden samý za rok by úplne stačil. Potrebovali by sme strategické partnerstvo, ale nemáme nejaké strategické partnerstvo Jediné pozitívne, čo vzýšlo z tohto samitu, je, že prezident Putin e, ponúkol nové rokovania o partnerstve a minulý rok sa nám v podstate nepodarilo nič dosiahnuť. Pán prezident Putin by e, chcel mať zónu voľného obchodu od Lisabonu po Vladivostok a e, potom je naozaj zaujímavé vedieť, prečo potom blokuje všetky veci, ktoré sa dejú vo VTO. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pre ECR pán Migalský. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Je to tak, že to trvalo iba niekoľko hodín a nie dva dní. A to poukazuje na situáciu vzťahov eh, medzi Európskou úniou a Ruskom a poukazuje to aj na to, ako sa zhoršili tieto vzťahy. A to sú zlé správy, eh, pretože sme mali eh, trvalé problémy. Máme tu Sýriu, Ukrajinu, máme tu ľudské práva, toto všetko sa už spomínalo. A uznesenie, o ktorom hovoríme dnes, neberie to úvahy dostatočne všetky tieto problémy. Som naozaj rád, že viaceré prvky sú v uznesení, ako je napríklad odsúdenie spôsobu, akým sa Rusko správa ku krajinám východného partnerstva ako zóny, eh, tradičného vplyvu Ruska. To je dobré, že táto e, záležitosť sa otvorila. Je to dôležité e, pre krajiny, ktoré boli kedysi okupované Sovietským zväzom a takýmto spôsobom napravame túto situáciu e, pre postihnuté národy, ale energia by sa nemala využívať ako politická zbraň. Vieme, že Rusko má túto tendenciu zneužívať túto časť svojej ekonomiky, aby nás politicky ovplyvňovalo. No a nakoniec, čo je podľa mňa zaujímavé v tomto uznesení, je, naša opozícia voči ich spôsobu riešenia ekonomických sankcií. Ale čo chýba v texte, je to, čo spomenul e, pán komisár. A myslím si, že je tu určitý problém e, s tými pracovnými skupinami, ktoré musia byť menované. E, to sú pracovné skupiny, ktoré majú dohliadať na situáciu medzi Európskou úniou a krajinami východného partnerstva. A toto je e, niečo navyše. E, vidím, pán komisár, že e, kývate. Naozaj som zvedavý na vašu odpoveď, ale ďalšia vec, ktorá ma trafí, je, že tam nebolo nič o Soči. Je tu predsa ešte otázka politického bojkotu a nemali by sme dovoliť Putinovi, aby e, propagoval svoj režim cez olympijské hry. Ďakujem veľmi pekne a teraz za skupinu GUE pán Šulc, jedna minúta. Pani predsednička, pán predseda rady, pán komisár. Pán Barroso uh, už uh, hovoril o Dostojevskom na um, samite, ale to je veľmi dobré. Anfänglich nur im Inhalt. E, pokiaľ si spomínam na obsah a formát, e, musím povedať, že ten e, summit trval tak dlho ako zastávka medzi dvoma letmi. Ale čo nás ešte viac nepokojí, je to, čo sa vôbec nepovedalo. Nehovorilo sa napríklad o tej začatej špirále, hrozby, ktorú predstavujú e, ochranné štity a rakety. Sami bol ako e, kufor bez ručky, ako e, sa hovorilo v jednom komentári v BBC. To znamená, že to bol kufor, ktorý sa nedal nikam doniesť a to je presne ten problém. Ministerka zahraničných vecí Európskej únie a jej kolegovia v komisii vychádzali z tej myšlienky, že sú tu obojstranné záujmy a že to je výhodou, že e, záujmy sú vzájomné. Ale aby som zostal Dostojevského, brato Karamazovcoch píše, že realita že realista neverí na zázraky, pretože je neveriaci. Ale e, zázraky treba vytvárať. E, môžem teda iba vyzvať radu a komisiu, aby sa podľa toho zariadili. Teraz pán Štadler. Pani predsednička sa mi tam ukázal, že e, politika Európskej únie voči Rusku zlyhala. Snažiť sa e, poštvať Ukrajinu proti Rusku je e, zavádzajúce, nie je správne. Čokoľvek sa urobilo, nebolo správne. A teraz hovoríme aj o obchodnej únii. Mali sme tu dnes dokonca arménskych poslancov a pýtali sa na to isté, aký tlak sa vyvíjal. Tu sa nevyvíjal vôbec nejaký tlak. Prišli tu s konkrétnymi e, ponukami, ale Európska únia nám nikdy nepriniesie nejaké konkrétne ponuky. A my sme tam dostali priebehu pol hodiny konkrétne ponuky, ale Európska únia to nedokázala ani za rok a pol. A keď sa pozrieme na Ukrajinu, keď e, sa hovorí stále o tom, že Európska únia je silnejšia, prečo tu neukazujete tú silu Európskej únie? o čo tu vlastne e, rokujeme tuto v tejto únii, keď nie sme ani v situácii, aby sme e, odfinancovali ďalší rozpočet a Rusko položil 15 miliard na svoj priebehu niekoľkých hodín. Vidíte, to je ten rozdiel medzi Európskou úniou a Ruskom. E, táto politika tejto hry medzi krajinami voči Rusku je hra, ktorá zlyháva. Konečne už musíme vidieť Rusko ako partnera a nie ako protivníka. Ďakujem. Uh, pán Štadler, akceptujete modrú kartu? E, modrá karta pre vás. Pokiaľ ide, pán kolega Štadler, poznám politiku vašej politickej skupiny aj stanovisko, ale nebolo mi zatiaľ jasné, že európske daňové peniaze chcete dať na východ Európy bez podmienok a že chcete mať nádej na členstvo Ukrajiny. To som zatiaľ nikdy od vás nepočul. To je to, čo sa vám sníva, že by sa malo stať? Ďakujem. Bol som pripravený na túto otázku. Chcem vás citovať. Vy ste sami hovorili o veľkom zlyhaní európskej politiky voči Rusku. Zdieľam váš názor, ale keď od začiatku viem, že nikto nie je ochotný dať peniaze na stôl, prečo sa potom snažím e, poštvať krajiny proti Rusku? Prečo dávam alebo e, e, vyčítam Rusom, že sa miešajú do iných krajín, keď aj tu na, sa naši politici snažia iné krajiny viecovať. Keď si to nemôžeme dovoliť, tak si to proste nebudeme robiť, to, čo robíme teraz proti Rusku. Jednoducho je rozumnejšie si uvedomiť, čo dokážeme a potom sa hlas snažiť hľadať v Rusku partnera a nie protivníka. Ďakujem. Teraz e, pani Ojmen Reuten, po minúty. Minulý týždeň sme mali e, summit s Ruskom, ktorý trval 3 hodiny a to presne ukazuje na to, aké sú studené vzťahy medzi EÚ a Ruskom. V uznesení, ktoré sme včera prijednávali, sme, myslím, mali niekoľko pripomienok, ktoré by boli vhodné nielen pre európsku politiku voči Rusku, ale boli to návrhy, ktoré by aj pomohli Rusku. Takže tieto vzťahy sú zlé. Je to na pozadí toho, čo sa deje na Ukrajine, obmedzenia obchodu, diskusia o ľudských právach, E, práva LGTB na pozadí olympijských hier. Jednoducho nie je to dobré a musím vám povedať, že po takýchto e, rokovaniach ešte stále máme partnerské vzťahy, ale chcem aj povedať, že Rusko je susedom a jedným z najdôležitejších partnerov EÚ a musí ním aj zostať. A myslím si, že nielen pre EÚ, ale pre celý región, to znamená aj pre naše susedské krajiny. A to, čo je dobre pre nich, je dobre aj pre nás, aj našich susedov. A aby sme toto dosiahli, musíme urobiť oveľa viac. To znamená, že či sme ochotní aj pomôcť svojim susedom a stať za svojimi slovami. Musíme viesť otvorený dialog, musíme pomenovať problémy a spoločne sa snažiť nájsť ich riešenie. Ďakujem. Grazie, onorevole. Ďakujem. A teraz pán Fleckenstein, 1,5 minúty, pani predsednička. Strategické partnerstvo sa definuje ako spoločné cieľe a spoločná zodpovednosť. A v hodinách núdze, v tých troch hodinách núdze, ktoré sa ocitli na tomto eh, samite, sa zistilo, aké je nevyhnutné, aby obidve strany spolu hovorili o týchto cieľoch, aby ich hľadali, ak ich nevedia nájsť, ale aby aj hovorili o spoločnej zodpovednosti to bolo pre mňa ale trošku málo, ale na druhej strane sa stalo jednoznačným e, vďaka našej spoločnej e, zmluve o spolupráci by sme mohli opäť niečo e, rozbehnúť, keď tam bude dobrá vôľa. Spoločné hovory o našej susedskej politike môžu objasniť veci, kde zatiaľ ešte nie sú všetky veci objasnené, či už naozaj alebo zdanlivo. A jednou z nich je možno aj boj proti terorizmu, ale nehovorili sme o tom, žiaľ. To nie je pre mňa nejaké veľkorysé gesto. Uh, a tak ako aj predtým si myslím, že je to niečo, aby by mali mať obidve strany niečo. Pozajtra začína olympijské hry v Soči. Teším sa, že viac ako 100 tisíc malých ľudí sa tam stretne. A dúfam, že tam prežijú spolu dobré časy. A keď z našej strany tam niekto pôjde, tak môže iba zakričať, rozprávajte sa s ľuďmi v Rusku, porozprávajte mi, ako je to u nás Rozprávajte sa s tými, ktorí pracujú v mimovládnych organizáciách. Rozprávajú sa, e, sa aj s tými, čo sú gay, lesby alebo akýkoľvek. Jednoducho treba sa so všetkými rozprávať a takýmto spôsobom asi dotiah, dosiahnete viac ako my s touto našou už 120. rezolúciou. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán Lambsdorff, na minútu a 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Praviteľstvo je po rusky vláda, ale nikto v hovorovej reči to nepoužíva. Jednoducho hovoria o vláde ako vlast, moc to je vnímanie, ruské vnímanie moci aj v priestore medzi Ruskou federáciou a EÚ. Ide o moc. Tento summit nebol summitom, nebol vrcholom, bolo to E, pádom z vrcholu a mali by sme aj zmeniť našu retoriku. Predsa nemôžeme hovoriť o strategickom partnerstve, Rusko je našim strategickým konkurentom. Tak to je. My máme spoluprácu v niektorých oblastiach, ako napríklad boj s terorizmom a podobne, ale ako kolega Fleckenstein povedal, kde sú spoločné hodnoty, spoločné ciele, ktoré potrebujete pre strategické partnerstvo. Tie neexistujú. A Ukrajina, postup Rusov v Ukrajine to jasne ukazuje. To znamená, musíme triezvo pristupovať k týmto problémom, musíme triezvo hovoriť s Rusmi, musíme triezvo takto Eh, hovoriť. Nemôžeme Ukrajine teraz navrhnúť členstvo. Musíme vytvoriť situáciu status quo, v ktorom všetci ťažia partnerstvo v zahraničnej politike, presadzovanie ľudských práv v vnútornej politike, hospodárska spolupráca. A to je to, čo potrebujeme. A tieto ciele možno raz dovedú k strategickému partnerstvu, ale teraz sme určite nie ešte tak ďaleko. Rusko je status quo veľmocou, všetky konflikty, Abcházsko, e, Transnestersko, to sú všetko konflikty, ktoré sú tam. My chceme euroatlantickú integráciu, to nefunguje. Veci dosiahneme len triezvým dialogom a správnym nazývaním veci. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Pán Piotrovský na jednu minútu. Ďakujem bardzo. za slovo. návrhu uznesenia, ktoré, ktorý podali európsky konzervatívci a reformisti, konštatujeme, že ten summit bol redukovaný a to symbolizuje naše vzťahy s Ruskom. Ten summit bol veľmi krátky na to, čo sa deje v Ukrajine. Európska únia chce ísť do ofenzívy. Zatiaľ to však vyzerá tak, že víťazí ruský prezident. Napríklad Rusko zabránilo, aby sa dovážalo bravčové meso do Ruska z EÚ. A ja chcem vedieť, ako pán komisár a pani Eštonová budú reagovať pretože súčasná situácia na Ukrajine je dôsledkom aj nášho chovania. Ďakujem. Teraz má slovo pán Hökmark na minútu. Um, pani predsednička, Rusko sa potrebuje otvoriť, potrebuje otvoriť svoje archívy aj vo Valenbergu, pretože to znamená, že sa otvorí pre dôležitú časť európskej histórie. Po druhé, Rusko nikdy nebude vedieť zohrať svoju úlohu európskeho partnera, ak sa nebude správať ako partner a ak bude napádať svojich susedov. Obmedzí svoje vlastné možnosti účinkovať v Európe a konať v Európe. A samozrejme aj ťašiť z nezávislosti, ktorú máme, pretože nezávislosť nie je negatívna. Je to možnosť. Máme obchod, e, voľný tok poznatkov, management a všetko to, čo patrí do spolupráce. Ale preto, aby sme sa niekam dostali, e, musíme mať pevné stanoviska ohľadom toho, že Rusko musí akceptovať zvrchovanosť svojich susedov, musí akceptovať, že jej občania majú právo na demokraciu a ako, keď chce byť partnerom, musí konať ako partner. Ďakujem. Uh, do you, uh, do you accept blue card? Prijímate modrú kartu? Áno. Ja, danke, Frau Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa kolegu Hokmara spýtať, Energetická charta rokovania vo VTO ukázali, že dobrý vzťah je zaujímavý a prínosný pre obe strany. Čo si myslíte o cenových rozdieloch v energetickej oblasti medzi Ruskom, Ukrajinou a Európou? Je to niečo, čo môže vytvoriť v budúcnosti úspešné partnerstvo? Ďakujem za otázku Myslím si, že Rusko musí prijať všetky pravidlá VTO, ale musí mať aj otvorenú mysel ohľadom svojej energetickej politiky. Do tej kým bude Rusko využívať svoju energetickú politiku ako prostriedok na to, aby ovplyvnila iné krajiny a podkopávala demokraciu, tak nebude môcť benefitovať zo všetkých zdrojov, ktoré táto krajina má. Ani zo zdrojov, ktoré máme tu v Európe. Čiže Rusko musí rešpektovať zás, základné práva a nemôže bojkotovať, zavádzať sankcie proti iným krajinám. Ďakujem. Grazie. Ono... Ďakujem. Teraz má slovo pán Kašman na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa zamierim na porušovanie ľudských práv v EÚ Eh, útoky sú nepriateľné. Útoky eh, na LGBTI ľudí, to je nepriateľné. A eh, takisto ja odsudzujem sponzorom ako Coca-Cola, McDonald a Visa, že naďalej podporujú tieto hry v Soči. Budem bojkotovať uh, a tým, že začnem s kartou Visa. V nie, nie v mojom mene. Uh, Pán Cashman, máte modrú kartu. E, e, Ďakujem za to, že ste akceptoval moju modrú kartu. Takisto podporujem politický bojkot v Soči, ale zaskočilo ma to, aké argumenty používate dnes ráno, keď ma politická frakcia kritizovala za to, že ako teda pani predsednička e, vedie e, rokovanie a vy ste povedali taký absurdný e, argument, že je to žena a teraz hovoríte o právach homosexuáloch a lesbách a ste schopní hovoriť o niečom inom ako o sexe pohlaví a týchto veciach? Uh, uh, teda o sexuálnych menšinách? Uh, Vážení poslanci, či teda môžem ho- hovoriť o niečom iné, o sexe a diskriminácie. Ja nebu- neprestanem hovoriť o diskriminácii, ktorá sa týka týchto ľudí a nebudem hovoriť o tyranii väčšiny, ktorá potláča menšinu. Ja chcem pripomenúť, že Eh, pochádzate z krajiny, ktorá trpela pod útlakom a sovietským útlakom a e, základné ľudské práva sú testom fungujúceho demokratického štátu a neprestanem o tom hovoriť. Grazie, onorevole Vojčekovský. Teraz má slovo pán Vojčechovský na jednu minútu. Ďakujem, pani przewodnicząca v stosunkách Únia Európejska Rosia nemôže... Ďakujem, pani predsednička. Vo vzťahoch s Ruskom nemôžeme zabudnúť na to, čo sa stalo 10. apríla 2009. Došlo k tragické leteckej katastrofe, kde zahynul polský prezident a elity polského politického života. Príčiny doteraz nie sú vyšetrené a napriek polskému úsiliu Polsko nechce vydať čierne skrinky z vraku tohto lietadla. A toto sú naozaj kľúčové možnosti, ako vyjasniť tieto dôvody. Rusko už malo 4 roky na to, aby tieto čierne skrinky zanalizovalo a preskúmalo. Ja si myslím, že Európska únia by mala žiadať o to, aby tieto čierne skrinky, ktoré sú v majetku Polska a sú kľúčovým obsahom pre odpoveď, aby boli, vydaní, aby boli vydané do Polska, aby ich Rusko vydalo. Teraz má slovo pani poslankyňa Džanako na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Správa, teda, pardon, e, vzťahy medzi EÚ a e, Ruskom nie sú dobré. To je jasné. To nedokladá len ten summit, ktorý trval 3 hodiny. Vidíme, že sú tu problémy s právami jednotlivca, ľudskými právami a vidíme, aká je e, nedávna história. Ak, ste, ak nie ste so mnou, ste proti mne. Myslím si, e, že e, my z európskej strany by sme mali očakávať viac, predsa máme dlhšiu demokraciu, Samozrejme, v Rusku sa znepokojujú aj v iných krajinách, čiže my by sme mali vyvinúť väčšie úsilie. Ak si myslíme, že je priateľné, že členské, pardon, že um, USA zohrajú rolu verejného zástupcu Západu a že Nemecko zohra podobnú úlohu, tak na čo teda čakáme? naša politika by mala byť politika EÚ a nie politika jednotlivých členských krajín. Grazie, onore... Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Tábajdy na jednu minútu. Ďakujem. Vážení, vážení kolegovia, mali by sme sa v Európe snažiť zabrániť tomu, že všetko stratíme a mali by sme zostať reálni Mali by sme pochopiť, čo je priestor, manevrovací priestor pre EÚ. Nie som za to, aby sme začali novú studenú vojnu s Ruskom. Ja som za kritiku, ale naša politika nemôže byť formulovaná antagonisticky voči Rusku. Musíme si byť vedomi geopolitickej reality. Reálna, udržateľná politika, strategické vzťahy to, čo kritizovali e, ne, nes, nesprávne moji kolegovia, je politika, ktorá, ne, ktorá nemá alternatívu. EÚ by sa mala snažiť posadiť si spolu s Ruskom za jeden stôl aj s predstaviteľmi opozície a s Ukrajinou, pretože kým my sa tu bavíme, blízkosti našich hraníc sa rozpadáva veľká krajina, v ktorej žije 60 miliónov ľudí. Ďakujem. Milan Mon. Ďakujem, teraz má slovo pán poslanec Milan Mon. Uh, som veľmi rád, pani predsednička, že sa tento summit vôbec konal. Uh, EÚ nemôže ignorovať svojho suseda, s ktorým má také úzke vzťahy, aj keď sa tam vyskytujú problémy. Rusko je svetovým aktérom. A výsledkom je, že sa vytvorila pracovná skupina o asociačných dohôd v rámci východného partnerstva. Ehm, partnerstvo bolo navrhnuté Ruskom ale nemali by sme hovoriť len o sférach vplyvu. Je potrebné, aby e, Rusko rešpektovali svojich susedov. Nemôže vytvárať nové zóny vplyvu. Dúfajme, že ten summit posilní našu spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu. Dlhodobo naše vzťahy s Ruskom musia byť asociačným vzťahom v multipolárnom svete. Rýchlo sa rozvíjajúce, rozvíjajúce sa krajiny, Čína alebo iné krajiny v Ázii. V rámci tohto by sme mali e, zlepšovať porozumenie v našich spoločných hodnotách. Žiaľ, o toho sme ešte príliš ďaleko. Mali by sme využiť dôvody, ktoré nás spájajú. Ďakujem teraz pán Sariuš Vosky na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia a Rusko sa nachádzajú na ceste ku kolízii, keď sa riešil program Európskeho partnerstva EÚ. Riešili sa tu mnohé konfliktné otázky. Rusko nemôže konať voči proti EÚ, proti hodnotám EÚ a súčasne e, žať výhody svojho postavenia strategického partnera Otázkou je, že či je to stále ešte strategické partnerstvo, keď nemáme ani spoločné hodnoty. Summit bol takým dialogom hluchých. Summit sa konal v tieni ruského nepriateľného tlaku vyvíjaného na Ukrajinu, ktorý chcel zabrániť vo vstupe do pridruženia k EÚ. Minulý mesiac ukázal, že Rusko má negatívny postoj k východnému partnerstvu, k európskej voľbe Ukrajiny. Rusko sa musí vzdať zasahovania do vnútorných záležitostí zvrchovanej Ukrajiny a nesmie uplatňovať vydieranie či politické, ekonomické alebo iné. Ide o porušenie záverečného Helsinského aktu a budapeštianského memoranda o ukrajinskej bezpečnosti, ide o, kde sa hovorilo o odjadrení o denuklearizácii Ukrajiny. Mali by sme pracovať k takýmto cieľom, k takémuto riešeniu, pretože ak nie, tak potom aj hry v Soči budú možno poznačené pokazenou náladou, ktorá by ma, a to by sme mali mať náladu mieru a spokojnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Nitras, minúta. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Je veľmi ťažké pozitívne posúdiť výsledky posledného samitu. Mala by to byť strategická spolupráca a nesúhlasím s tým, čo hovorí pán Barroso, že vzťahy medzi Úniou a Ruskou sa skvelo rozvíjajú. Bol to veľmi abstraktný summit, ktorý sa nedotkol žiadnych reálnych problémov, ktorých máme dosť. Bilaterálne dohody, pokiaľ ide o plyn, vytváranie colnej únie a členstvo vo VTO, ďalšie administratívne poplatky pre európske kamiony a ďalšie embargo na dovoz bravčového z únie. To v minulom pol roku Rusko zakázalo dovážať živé kravy, e, ošípané mliečné výrobky. To je obchodná vojna, to nie je vytváranie priateľných vzťahov. Máme možno asi na to, aby sme mohli vyvíjať tlak na Rusko. Máme nástroje na to, ale chyba nám odvaha ich použiť. Je jas, typické, že počas samitu sa nereagoval na to, čo povedal prezident Putin, keď povedal, že nemôže akceptovať európsku aktivitu na Ukrajine, pretože nevyslala svojich predstaviteľov na riešenie cypersko-gréckej krízy. Takže ako má v budúcnosti vyzerať európsko-ruské partnerstvo v budúcnosti? To je zásadná otázka a nemá to byť len niečo, čo vyzerá pekne na vonok. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Nemský. E, ďakujem, pani predsedajúca pán komisár, pán predseda. Summit vyznal jasný signál o záujmoch oboch strán a tie záujmy sú veľmi dôležité a máme veľké rozdiely medzi nami a preto musíme rešpektovať aj právny štát a základné ľudské práva a strategické partnerstvo medzi EÚ a Ruskom by malo potlačiť mentalitu uvažovania príliš rigidným spôsobom. A pokiaľ ide o Bulharsko, ako členský štát EÚ je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme mali európsku energetickú politiku, ktorá zabráni Rusku pri vyvíjaní tlaku cez energiu. Myslíme si, že spoločná energetická politika je dôležitým nástrojom na zaručenie národných záujmov Bulharska a e, na úspešné pokračovanie e, našich snách. Ďakujem veľmi pekne. Pod e, Catch aj máme veľmi veľa záujemcov o spontánne vystúpenia. Prosím, držte sa svojej minuty kolega Stier. Ďakujem veľmi pekne. Vzťahy medzi EU a Ruskom boli vždy dôležité pre bezpečnosť Európy. Tá skutočnosť, že Európska únia je e, jedným z najväčších partnerov, obchodných partnerov Ruska, je dôležité. Je to dôležité aj pre ďalšie oblasti spolupráce, ako je boj proti terorizmu. A na juhu Európy sme videli prvýkrát ruské ozbrojené sily cvičiť alebo konať spolu s NATO. Ale postoj Ruska k Ukrajine ukazuje aj na to, že Rusko je pripravené posilňovať svoje postavenie na úkor európskych záujmov, na úkor zvrchovanosti takého štátu, ako je Ukrajina, ako aj proti jeho právu rozhodnúť sa, akou cestou sa vydá. A toto uznesenie by malo byť vyjadrením našej spoločnej politiky a nemali by sme byť rozdelení v našom postupe voči Moskve. Ďakujem. A teraz pán Kalan. Chcel by som pripomenúť to, čo povedal kolega Brok. Pokiaľ členské štáty nedokážu prijať spoločný prístup, nebudeme mať úspešnú politiku alebo vzťahy s Ruskom. Vývoj na Ukrajine nám ukázal, že e, Moskva sa pozerá na EÚ ako na strategického oponenta a je to hrozba pre ruský režim, pre ich spôsob života a preto strategickým cieľom Ruska je oslabiť a rozdeliť EÚ tým, že popiera jej základné hodnoty vzťahy medzi EÚ a Ruska nestoja v súčasnosti na spoločných hodnotách. E, pozerať sa na ukrajinskú krízu pozitívnym spôsobom znamená, že by sme mali uplatňovať e, zásadu podmienenosti vo vzťahoch z Rusku. Nemôžeme sa uspokojovať len silnými vyhláseniami. Mohli by sme aktivovať magnického zoznam, napríklad zamrazovanie víz

Jo? Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Rubik. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že nastal čas o, poukázať na silné stránky EÚ a ne, ide o to, aby sme spolu hovorili, rokovali a vytvorili situáciu výhra pre všetkých a to je teraz mimoriadne dôležité v Rusku dnes. Vidíme, že sankcie nám veľmi nepomôžu, že sú to vždy tí chudobní obyvatelia, ktorí trpia, ale dobré politické, športové vzťahy obchodné vzťahy sú vždy osožné pre každého. Preto si myslím, že vzťahy Rusko-Irán sú pre nás mimoriadne dôležité a preto sankcie posilňujú režim, ktorý je postavený na konfrontácii a my, Európania, by sme mali ísť pozitívnym príkladom a nedá uvalovať sankcie, ale rokovať, rozprávať, rokovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Nevedialová

E, síce sa nám skončila studená vojna vo svete ale mám občas taký pocit že nám prichádza doba ľadová a

A teraz e, pani Kromberg, nech sa páči. Ďakujem. A pani predsednička, Európa si vyžaduje strategické partnerstvo, ktoré sa stalo akousi strategickou trpezlivosťou kým e, vzťahy medzi štátmi nefungujú, nemyslím si, že by sme mali zabúdať na občianskú spoločnosť. Ja viem, aké sú problémy s občianskou spoločnosťou v Rusku, ale myslím si, že chceme pracovať preto, aby sme mali stabilné partnerstvo v budúcnosti a preto musíme spolupracovať s mladými ľuďmi, s občanmi Ruska a musíme e, aktivovať výmeny, rôzne druhy výmen medzi študentmi, medzi mladými ľuďmi, aby sme mohli stavať na takomto partnerstve mladých budúcnosti. Európska únia má na to nástroje. Grazie, onorevole Stevenson. Ďakujem pekne. Teraz pán Stevenson. Thank you very much, Madam President. President, uh... Ďakujem pekne za slovo. Prezident Vladimír Putin sa dnes objavil na jednej globálnej televíznej stanici a snažil sa prezentovať tak, ako človek, ktorý má rád zvieratá. No a pritom realita je iná. E, prezentuje sa ako priateľ zvieratiek, ale vlastne to tak nie je. A dochádza tu k porušovaniu ľudských práv, práv zvierat a chceme ďalšiu integráciu, ďalšiu spoluprácu, ak teda chcú spolupracovať s Európskou úniou, musia sa prihlásiť tým hodnotám, ktoré máme my v Lisabonskej zmluve. Grazie, onorevole Murphy. Nech sa páči, pán Murphy. No matter how spectacular the ceremony. Ďakujem pekne, bez ohľadu na to, aké veľké budú tieto udalosti a tie, tá slávnosť olympijské hry v Soči, budú sa pripomínať tak, že sa vybudol vďaka diskriminácii, homofóbii a zneužívaniu Dôležité je povedať Putinovi, že osoby LGBTI, ktoré navštíva tieto hry, sa nemôžu tam cítiť dobre. Je tam zlá klíma, klíma nenávisti a e, tzv. propagovanie homosexuality je označené trestný čin. Môže tam dochádzať k k nápadnutiam osôb LGBTI, je tam beztrestnosť, sú tam porušované práva pracovníkov migrantov, ktorým skonfiškovali pasy a boli nútení pracovať aj 12 hodín denne, pričom za mesiac mali iba jeden deň voľna. To všetko je prepojené aj s núteným presťahovaním ľudí, aby um, um, um, vytvorili priestor pre infraštruktúru olympijských hier. Takže pripomíme si aj, čo bolo v 65. roku Dôležité je si uvedomiť, že podobné aktivity jednoducho nemôžu byť tolerované. Grazie, onorevole Severin. Ďakujem pekne, teraz pán Severin. Ďakujem pekne. Pokiaľ je o politiku EÚ smerom k Rusku, je tak povedať schizofrenická. Európska únia e, ignoruje niektoré veci, lebo chce predísť konfrontácii a zároveň nechce uznať špecifické politické tradície Ruska Európska únia priznáva, že Rusko je strategický e, partner z hľadiska bezpečnosti EÚ, ale vlastne Rusko je kritizované z hľadiska geopolitickej identity. EÚ má, si uvedomuje, že Rusko má výrazné výhody z hľadiska e, e, súťaže. Európska únia by nemala e, rokovať s Ruskom a, blok, e, a takto hrozovanie krajiny štáty. Dôležité je, aby Rusko si zosúrodili svoje politiky, rešpektovali svoje záujmy a slobodu z našich spoločných susedov. Politiky EU musia byť definované z hľadiska hodnot a zároveň z hľadiska zradeckých záujmov, záujmov vyváženia e, moci. Morálne hodnoty osamotené nik sa nikdy nepresadia, perspektíva EÚ nepreváži a celé to môže fungovať, ak sa to prepoje s materiálnou silou. Ak doplníme k tomu aj finančné prostriedky, to je niečo, čo bude Rusko rozumieť, bude to rešpektovať. Grazie, eh, abbiamo chiuso il catch di AI. Ďakujem pekne, teraz skončíme procedúru catch di AI a teraz zostane slovo komisia, nech sa páči komisár Füle. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. vidíme, ako by to mohlo byť, keby sa skutočne presadilo to, čo som si práve vypočul. Ale dovolte, aby som na úvod sa zameral na niekoľko dôležitých bodov, ktoré predniesli poslankyne poslanci. Prvá vec sa týka tej pracovnej skupiny. Na samite sa lídry zhodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa má zaoberať vplyvmi asociačných dohôd. Ide o to, aký to má vplyv na ruské obchodné a hospodárske záujmy. Dovolte by som priniesol pár bodov. Poprvé, iste nejde o to, aby sme hovorili s Ruskom, tak povediac, pritom prehľadali našich partnerov. Nie je to diskusia s nimi, je to diskusia všeobecná, nie o špecifických, špe, špecifických asociačných partneroch. A o čom my chceme diskutovať, sú obavy Ruska, ktoré boli vyjadrené a zhrnul by som ich následovne. Pokiaľ je výsledky asociačnej dohody, Ide o to, že produkty z EÚ by mohli zaplaviť trhy partnerských štátov, partnerské štáty, ktoré majú dohodu o voľnom obchode, tam išlo Rusko a colná únia by vlastne mohla začať zaplavovať trhy Ruskej federácie a colnej únie. Uh, Takže sú tu veci, ktoré musíme diskutovať s zástupcami Ruska Ide o to, aby sme využili trh a trhy našich partnerov ako určitý nástroj, ako získať prístup na trhy Ruska a trhy colnej únie. Sú tu určité otázky, ktoré je nutné riešiť. Dovolte, aby som zdôraznil, že my sme informovali našich partnerov o samite aj naďalej ich budeme informovať o týchto všeobecných konzultáciách. No a pokiaľ ide o vývoz bravčového mesa z EÚ do Ruska, chcel by som jasne povedať, že sme rokovali zástupcami veterinárnych orgánov Ruska. Vlastne tento týždeň bolo stretnutie, možno ste videli aj vyhlásenie kolegov a komisie z minulého piatka. Je trošku také zvláštne, že africká chrípka ošípaných pochádza nepochádza z územia EÚ, pochádza to z územia Ruska, respektíve Bieloruska a potom sa šírila táto choroba do Litvy. Dôležité je lokalizovať túto chorobu v niektorých regiónoch Litvy. Je dôležité vyvinúť príslušné úsilie v súvislosti s pravidlami SPS. Rusko prijalo rozhodnutie a zakázalo nielen bravčové, teda export bravčového z regiónu, ale z celej Európskej únie. Toto je jasne neprimerané opatrenie, má to veľké dopady pre naše priemyselné odvetvie. Totiž to 25 exportov v danej oblasti je práve export pravčového. Bude ste vyžiadať konzultácie na úrovni VTO. Poslankyne, poslanci. Je dôležité si uvedomiť, aké závery vyvodí Rusko v takých témach, ako je napríklad Ukrajina, dôležité vybudovať spoluprácu na základe rešpektovania rozhodnutí demokratických spoločností a e, dodržiavať princípy otvorenej ekonomiky. Rusko chce spolupracovať s EÚ, potrebuje investície technológie z EÚ a EÚ má záujem o to, ako podporiť modernizáciu Ruska. Máme silné záujmy, aby tu bolo demokratické, moderné, úspešné Rusko. Pokiaľ ide o partnerstvo EU-Rusko v oblasti modernizácie a pokiaľ ide o východné partnerstvo, odtiaľ môžu prichádzať dôležité príspevky v tejto súvislosti. Na samite sa diskutovala naša spoločná predstava, pokiaľ ide o spoločnú, spoločný priestor. Európska únia jasne povedala, že bolo predčasné začať rokovať o týchto otázkach teraz. Čo najprv potrebujeme, je mať novú dohodu medzi EÚ a Ruskom. Dôležité je zabezpečiť lepší súlad s VTO a niektorými ďalšími záväzkami. Dôležité mať konštruktívnu spoluprácu, ktorá sa týka nášho spoločného susedstva. Iba na tomto základe Európska únia môže vykonať ďalšie kroky a vyvinúť alebo vypracovať silné partnerstvo s Ruskom. Toto musí byť partnerstvo, ktoré sa musí predať vzájomnú dôveru, o rešpektovanie bilaterálnych a e, medzinárodných záväzkov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz ukončíme túto rozpravu s vystúpením v mene Radidy. Pán Benicelo, nich sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, veľmi pozorne som počúval dôležité príspevky eh, vážených členov Európskeho parlamentu a rád by som zdôraznil, že ako predsedníctvo a ja osobne rešpektujeme eh, citlivé otázky, či už národné, historické eh, i geografické špecifika. Táto diskusia, myslím, bola veľmi konštruktívna a napomohla nám po diskusiách ktoré e, komisár Füle i ja sme mali počas posledného samitu. My ako predsedníctvo súhlasíme s tými, ktorí si myslia, že Európska únia je len, má len jedno riešenie, nie iné riešenie, ako mať konštruktívne vzťahy s Ruskou federáciou. To je skutočne kľúčová otázka. Nové deliace čiare, nové e, sféry vplyvu, Tomu by sme sa mali vyhnúť. Bolo by to úplne hlúpe a znamenalo by to, že sme sa nepoučili z minulosti, pokiaľ by sme išli situáciou k e, smerom k rozdeľovaniu. To by išlo proti záujmom EÚ i proti záujmom Ruska. My sa v skutku musíme snažiť o zlepšenie vzťahov s Ruskom. Budeme z toho mať užitok všetci. Nejde tu len o obchod a investície, ktoré sú uh, Eh, samozrejme dôležité otázky. Ovplyvní to i naše politické voľby a politické rozhodnutia. Čiže prekážky, ktorým čelíme v oblasti obchodu, obchodných vzťahoch, tie musíme odstrániť. Náš bilaterálny obchod rastie, to je, je tu pozitívna perspektíva. Ďalej existujú možnosti vzájomných investícií a my by sme mali to všetko využiť. To, o čo sa snažíme, je rast, hospodársky rast a pracovné miesta. Samozrejme, musíme sa venovať i politickým otázkam. Nemôžeme hovoriť o samite a o partnerstve medzi EÚ a Ruskom, e, ak zabudneme na to, čo sme hovorili v predošlých diskusiách i to, čo bolo povedané tu dnes v tomto parlamente o tom, ako dôležité, ako dôležitá a nevyhnutná je spolupráca na vývoj situácie v Sýrii, v Iráne, a v snahe dosiahnuť trvalé e, riešenie kontroly jadrového programu. Keďže hovoríme o partnerstve EU-Rusko, musíme tiež zobrať do úvahy e, vývoj vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi keď diskutujeme o vzťahu s Ruskom, musíme tiež e, zohľadniť vzťah medzi NATO a Ruskom tom a Ruskom. Rád by som sa ešte vyjadril k pripomienke pani Janáko, aká je pridaná hodnota európskej politiky voči Ruska, Rusku. Ja osobne mám často dojem, že politika EÚ voči Rusku je častokrát menej ako vzťa, ako, má menší význam ako bilaterálne vzťahy, ktoré majú členské štáty s Ruskom. A to, čo my potrebujeme, je viac ako len súčet týchto, týchto jednotlivých bilaterálnych vzťahov. Potrebujeme nejakú pridanú hodnotu. A to, táto otázka je zrejmá vo viacerých sektoroch, viacerých oblastiach. Príkladom je energetika. Na výbore AFED sme nedávno diskutovali o tejto téme e, vo väčšej hĺbke. Máme nástroje, ktoré by sme mali využívať Mali by sme eh, posilniť naše obchodné vzťahy, mali by sme mať eh, ambicioznejšie dohody. Pokiaľ ide o zjednodušenie vízového režimu, táto otázka je na stole a mali by sme mať voľný vízový režim eh, čo najskôr, keď to bude možné. Mali by sme urobiť pokrok, Eh, na tejto tém, v tejto téme v rámci eh, strategického rámca našich vzťahov. Mali by sme na rade i v parlamente viac diskutovať o tomto strategickom rámci a o rovnováhe vzťahov a myslím, že i táto diskusia nám napomohla eh, lepšie si uvedomiť túto situáciu, Výsledky eh, som si poznamenal a budem ich prezentovať na rade, keď budeme na budúce diskutovať o vzťahu s Ruskom. Ďakujem pekne. Dostali sme 6 návrhov uznesenia na záver tejto diskusie. V súčasnosti ju, teraz ju teda ukončíme a hlasovanie sa bude konať zajtra na obed. Nasledovný bod E, zasadnutia našo dnešn- našej dnešnej schôdze, e, vážení kolegovia, sa týka vyhlásenia Rady a komisie o jednej operácii. Ide o údajné navrátenie učičencov pri pobreží greckého ostrova.